tak v rámci 24 hodín neboli žiadne námietky. No a podľa eh, jednomu pravidla 105 od 6 odporúčania je schválené a bude to zverejnené zajtra 17. decembra 2014. A rovnako by som vás chcela informovať, že v súlade s pravidlom 203